Bien. Mes chers collègues, un peu de silence. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, prosím. O pokoj v sále. Otváram dnešné zasadnutie. Chcem sa poďakovať komisárovi Levandovskému. Vítam ho tu, vítam tu aj jeho kolegov, spolupracovníkov. Ako je už zvykom, pán komisár nám prišiel ešte E, teda ako prvým odprezentovať e, ako rozpočtovom výboru rozpočet na budúci rok. Kolegium schválilo tento návrh rozpočtu dnes ráno, čiže je to mimoriadne zasadnutie výboru pre rozpočet. Chcem pripomenúť, že naše bežné zasadnutie, ktoré sme mali dlhodobo naplánované zajtra, zajtra ráno, teda riadna schôdza, a chcem vás poinformovať o tom, že som požiadal predsedu parlamentu, aby zorganizoval mimo rozhodnutie e, výboru pre rozpočet na budúci pondelok. Budúci pondelok v Štrásburgu malo by to byť o 18.30. To sme mali pôvodne rezervované na zasadnutie koordinátorov, ale ja som rozhodol, že by sme z toho mali urobiť plénum nášho výboru, verejné sednutie výboru pre rozpočet, tak aby sme sa mohli vyjadriť k stavu rokovaní o viadočnom finančnom rámci. Nie je to na programe dnes. In kamera sme o tom v pondelok hovorili. No a budeme mať možnosť sa takto ešte um, vyjadriť uh, uh, pred hlasovaním, ktoré bude v plene budúci týždeň. Takže preto to pondelkové zasadnutie. Programy máte pred sebou, je tam jeden jediný bod programu, ktorým je prezentácia rozpočtu na budúci rok. Takže navrhujem, aby sme rovno dali slovo pánovi komisárovi. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem, dobré ráno prajem. Budeme hovoriť o prvom rozpočte v rámci nového VSR. Rozpočet pre 28 krajín, nie pre 27. Dobrá správa teda je, že zajtra, nie, dnes, je to dnes, opravuje sa pán komisár, Koreper sa napokon rozhodol, že Chorvátsko bude súčasťou tejto celej záležitosti. Vítame teda Chorvátsko v našej 28-členej rodine. Toto ukáže, poprosím o prvý diapozitív, toto ukazuje, že sme si vedomi toho, že do, dohadujeme sa o rozpočte na rok 2014 v rámci VFR, ktorý je nového typu. Rešpektujeme všetky nové pravidlá, ktoré sa prijali hneď po formálnom uh, uzakonení rozpočtu. Čiže tuto je, sme tu v nových okolnostiach, nie je to bežná, bežný postup. Hneď uh, od začiatku sme spolupracovali s rozpočtovým výborom parlamentu. Sme pod časovým tlakom kvôli trom veciam. Odhadované rozpočtové prostriedky musia byť vo všetkých jazykových verziách pred 1. júlom a opravný rozpočet vo všetkých jazykových verziách musí byť do 1. septembra. Samozrejme, ako viete, zvyčajne sa riadíme pragmatickým kalendárom, nie kalendárom, ktorý stanovujú zmluvy. Zvyčajne, keď na konci apríla sa už príjme rozpočet, ponechá to viac priestoru parlamentu aj rade na, na rokovania. A teraz sme zasa v, vo fáze, kedy už rokovania sa rozbehli, rokovania o budúcnosti, sme si toho vedomí, ale vieme, že ešte čo si chýba, aby sa veci doviedli do konca. Uvidíte, že sme sa prispôsobili tomu, ako veci si stoja medzi parlamentom a radou a ako to bude vyzerať v budúcnosti. Takže toto berte ako východisko, že rešpektujeme všetky e, lehoty, ktoré nám stanovuje zmluva, ale po zvolaní zmierovacieho výboru sme ešte stále mali čas listom opraviť alebo prispôsobiť to, čo tu navrhujeme a čo bolo dôsledkom rokovaní medzi parlamentom a radou. Samozrejme, že mienime týmto listom e, poopraviť to, čo sa dosiahlo na rokovaniach medzi parlamentom a radou. Pozmeníme to trošku týmto listom. Prvý diapozitív. Na tomto diapozitíve sú všeobecné požiadavky k záväzkom a k platbám. Tento, toto technické rozdelenie rozpočtu už bolo odprezentované výboru 27. marca ale máme tu jednu väčšiu, väčšiu zmenu. Teraz už používame tzv. frontloading pre program e, mladých na roky 2014 až 2020. Čiže toto je hlavná zmena v profile a to je rozdiel na rozdiel od toho, čo sme vám odprezentovali 27. mája, čo sa týka záväzkov. Čo sa týka pladieb, Predpokladá sa, že sa príjme opravný rozpočet na rok 2014 vo svojej plnej výške. Stropy budú také, že sa plne využijú, z toho sme vychádzali pri platbách, že sa platby zaplatia až po strop, až po stanovený horný limit. Ešte nevieme, ako bude vyzerať záverečná dohoda medzi parlamentom a radou, ale týmto listom, ktorý som predtým spomínal, tzv. opravným listom, je možné veci pozmeniť. Už som spomenul priority. Používame frontloading pre iniciatívu Mládež a zamestnanosť. A takisto sme tam dali e, likviditu pre malé a stredné podniky do tejto výnimky. Je to urgentné, dôležité a uvidíte sami ďalej a viac ako jednokedy predtým rozpočet na, roku, na rok 2014 by mal byť investičným nástrojom, pretože by mal podporiť rast hospodárstva, vznik nových pracovných miest a konkurencieschopnosť v európskych regiónoch a v ďalších príjemcoch z európskeho rozpočtu, prostriedkov z európskeho rozpočtu. Toto je povaha tohto rozpočtu. Rozpočet je istým mostom medzi starým typom rozpočtu a novou novým VFR, novou finančnou perspektívou. Ešte stále sa pokračuje v téme od obmedzovanie administratívnych výdavkov. Toto sme začali už v roku 2013, čiže sme s tým e, začali. Redukujeme počet pracovných miest, počet pozícií administratívnych a to bude prebiehať aj v roku 2014. Na ďalšom diapozitíve vidíme, je to diapozitív číslo 6, že štruktúra platieb na rok 2014 je veľmi zaujímavá. To je, ešte raz e, opakujem, prvý rok nového typu VFR. Najprv e, zameranie na záväzky a potom budú nasledovať platby. Mnohé projekty v roku 2014 sa začne len pomaly, takže výhľad vychádza z, zo skúsenosti z minulosti. Nový právny, eh, nový právny základ musel byť finalizovaný pre tieto návrhy a máme iba obmedzené predfinancovanie. Záväzky sú zamerané najmä na rast hospodárstva a zvyšovanie počtu pracovných miest vo všeobecnosti v hospodárstve v Európe. Dôležité je, aby rozdiel medzi záväzkami a platbami bol, bol nastavený istým spôsobom. Je to vo výške 6 miliard eur. E, v roku 2012 a v roku 2013 rozdiel medzi záväzkami a platbami bol na úrovni 18 miliard. Preto sme videli, ako sa prevalujú tieto deficity ďalej a ďalej. E, na ďalšom diapozitíve vidíme štruktúru pladieb. Tento rozpočet, ktorý je mostom medzi starým systémom a novým systémom, e, nám ukazuje, že máme 14 pladieb na administratívu a poľnohospodárstvo, kde sú záväzky rovné platbám, to je 14 rozpočtu, 40 rozpočtu. Nie je to, nie je to nezvyčajné, ale nesplatené záväzky tvoria 70 70 miliard a to predstavuje polovicu rozpočtu. To je teda príbeh mostu, pro, pro, rozpočtu, ktorý je mostom. Nemáme žiadne nové záväzky, ale splácame nesplatené záväzky z minulosti. A o jednu tretinu sme pripravení zredukovať tie účty, ktoré sa prevalili do nasledujúcich období. Úroveň týchto prevalených sum by nemal byť viac ako 200, biliard, 200 miliard, čiže to je asi redukcia o jednu tretinu. Toto je hlavné zloženie platieb na rok 2014. Na spodu tabuľky vidíte, aké zanedbateľné je, aká zanedbateľná je suma, ktorá sa vyplatí v prvom roku behu nových programov. programov. Tu na tomto prvom roku je treba urobiť veľa e, prípravnej práce, čiže tých 10 e, miliard, ktoré vidíte na diapozitíve, tam ide hlavne o predfinancovanie a sme na úrovni 1,01%. E, to nie je veľa. A takto vyzerajú platby za rok 2013. Ďalšia tabuľka. Na tejto vidíme Mali by sme si ju uložiť do kontextu istého. Rok 2014, rozpočet na rok 2014 nie je len mostom, ale mali by sme ho vidieť v kontexte vývoja medzi 2013 a 2020. Toto rastúce číslo sa týka rastu pracovných miest vo vzťahu v roku 2014 v riadku, ktorý sa nazýva e, zvýšenie konkurencie schopnosti pre rast a pracovné miesta, ale treba to vidieť v kontexte vývoja nasledujúcich rokov. Rád by som upriamil vašu pozornosť na to, čo je mimo rozpočtu. Mimo e, viacročného finančného rámca. Viacročného finančného rámca, dôrazne pán komisár. Sú tu dve kategórie. Globalizačný fond a rezerva na núdzové situácie aj v platbách, aj v záväzkoch sú nad stropy VFR. A to je veľmi dôležité do budúcnosti rešpektovať princíp možnosti mobilizovať tento nástroj, pretože Európsky fond Solidarity a nástroj Flexibility má inú povahu, majú inú povahu než to, čo vidno v rozpočte. Potrebujeme tu ctiť eh, princíp, že záväzky a platby pre tento nástroj sú mimo stropu, mimo horného limitu v FR. Tu máme širší obrazok, nie z roka na rok, ale skôr z jednoho VFR na druhý VFR. Vidíme, ako sa tu pomaly začínajú míňať finančné prostriedky ten začiatok je pomalý, ale čo sa týka investičných príležitostí, tam by sme sa mali sústrediť na to, na čom skutočne záleží. Na chýbajúce príležitosti investovať. Connecting Europe Facility CEF to predtým neexistovalo. Mohli by sme to porovnať s niektorými programami pre hospodárskú obnovu, ktoré nevždy dobre zafungovali. Predtým sa to nevolalo CEF, je to nový názov, ale obsahuje isté prvky programov, ktoré sa odhlasovali na obnovu hospodárstva aj tu v parlamente. To iba na porovnanie. Toto sa týka nielen 2014, ale je tu, je tu aj porovnanie dvoch tabuliek. Vidíme, že, tu, že sa tu zlepšila atmosféra, zlepšila klíma, konkurencieschopnosti a kohézie. Vidíme tu <clears throat> vývoj v okruhu 1A. Zaraďujú sa tu aj 2013 e, záväzky, takže opravný rozpočet nie je oveľa odlišný. Viac podrobností. Teraz tu vidíme koheziu na tomto diapozitíve, to je veľmi charakteristické, typické pre povahu kohezie alebo súdržnosti. Ja sa neobávam toho, že by prišlo k nejakému prepadu. Programy postupne sa vyvíjajú, kým sú dostatočne zrelé. A keď treba tieto prevalené deficity do ďalších rokov splatiť, štát, tak je, treba splatiť maximum toho, čo sú nesplatené záväzky. To je podstatné pre rovnováhu pre každé ministerstvo financií v nasledujúcich rokoch. Až potom môžu prísť do hry nové peniaze, také, tzv. fresh money, nie len systémom predfinancovania, ale aj predbežnými platbami. A toto sa potom odrazí aj v záväzkoch. A myslím si, že záverečný diapozitív tohto vývoja sa pokúsi zobraziť naraz aj konkurencieschopnosť, aj súdržnosť Znova tu vidíme pomaly štart novej generácie programov. Tu nás sú podrobnosti rozobrať na drobné. To, čo nazývame vlajkovými loďami, takými najdôležitejšími programami EÚ, je to napríklad iniciatíva Európa do roku 2020, ale máme tu aj ďalšie takéto hlavné, najdôležitejšie programy. v rámci Európy do roku 2020. Takže by som vám chcel ukázať, e, čo, čo sme sa zaviazali vyplatiť napríklad e, k digitálnej agende pre Európu, pre nové spôsobilosti, pre inovačnú Európu, pre mládež pohybe a ďalšie programy. Vidíte to podrobnostiach na obrazovke tak, a, ta, a to tak, ako môže podporiť, môžu podporiť finančné prostriedky všetky tieto podrobné programy v budúcnosti. Tento diapozitív je veľmi dôležitý, pretože toto sa už týka potenciálnych diskusí vo štvrtok a v piatok. Nejde tu o to, čo sa bude hovoriť v kuloároch na Európskej rade, ale priamo v jej centre. Budeme hovoriť o iniciatíve pre E, mladých, kde sa predfinancovať e, môže maximum, čiže ide tu o tzv. full frontloading, o plné predfinancovanie všetkého, čo sa dá predfinancovať v rámci iniciatív pre zamestnanosť mladých, mladých, je 6 milión eur pre dva roky, 2014 a 2015. Ďalej tu máme e, fond súdržnosti, to znamená, že sa prispôsobia pod stropy v okruhoch 1B a 1D, pretože odoberáme peniaze z iných programov, ktoré začínajú len pomaly sa rozbiehať, alebo si to myslíme, napríklad Connecting Europe a Energy Program. Ďalej je tu Európska teritoriálna spolupráca, ktorá ešte čaká na súhlas rozličných aktérov a takisto príspevky do Fondu súdržnosti. Tam skôr ide o financovanie neskoršie, backloading, čiže záväzky, ktoré máme voči iniciatíve pre zamestnanosť mladých. To sú ľudia od 15 do 24 rokov do regiónov, kde nezamestnanosť mladých presahuje 25 Tam máme záväzky. Vidíme tu tabuľku s predfinancovaním z ktorej vidno, že za na zostávajúce časové obdobie nedokážeme odfinancovať celý rok 2014 a 2015. Európsky sociálny fond má pridelené väčšie množstvo rozpočtových prostriedkov, 80 eh, miliard. Je to súčasť kontroverzných diskusií, či limitovať istým spôsobom eh, sociálny fond alebo celkovo štrukturálne fondy, ale toto je oveľa väčší balík peňazí, ktorý mal byť od samého začiatku eh, pridelený na nástroj Youth Guarantee, garancie pre mladých, na iniciatívu zvýšenia zamestnanosti mladých. Táto ešte nefunguje, táto iniciatíva len v dvoch alebo troch krajinách. V ďalšie krajiny nebol, nedostali finančné prostriedky. A táto záruka pre mladých, ak sa má rozbehnúť, musíme zmobilizovať peniaze, z, ktoré sú pridelené na mm, Youth and employment a takisto na sociálny fond, aby sme prekryli isté časové obdobie a potom po zvyšné obdobie tam už máme nulu, pretože tieto prostriedky boli vyplatené vopred. A mali by sme to potom použiť pre sociálny fond. Takto by to malo byť jasne zachytené v legislatíve, pretože sociálny fond tiež istým spôsobom funguje na tomto poli, v ten, tomto istom smere. Čo sa týka ďalšej časti e, nášho programu pre budúcnosť, rovnako naliehavé sú ďalšie témy, a to rozdelenie rizika medzi verejnými a súkromnými entitami, malými a strednými podnikmi. Toto je rovnako dôležité pre Európu a takto to počujem z mnohých strán, že nemáme likviditu, nemôžu si požičiavať peniaze malé a stredné podniky. Tu sú teda náklady, skutočné náklady, nielen politické vyhlásenia, máme to zapracované do európskeho rozpočtu, aby bolo možné zmiešať zdroje z programu COSME Horizont 2020 a zo štrukturálnych fondov do kapacít, ktoré by potom mohli posunúť na vyššiu úroveň malé a stredné podniky, zintenzívniť ich prácu. Tu vidíte, ktoré programy sa takto zmiešali a ktoré sú v rámci štrukturálnych fondov, ale dobrovoľnej participácii, ktoré nemusia každoročne preukazovať, aké výsledky dosiahli pretože tu ide o zmiešaný systém. Máme tu veľkú páku, to znamená zdieľanie rizika, podelenie sa o riziko, a takisto vyššie sumy sa pridelili malým a stredným podnikom. Toto sú niektoré iniciatívy, Podobne ako so nezamestnanosťou mladých, aj tu máme možnosti. Treba vyslať dôležitý signál potenciálnym príjemcom, že máme programy, ktoré dokážu zvýšiť likviditu malých a stredných podnikov, teda ich prístup k úverom zvýšiť. Táto časť prezentácie je nazvaná ako vidíte v názve, okruh 1a, zvýšenie schopnosti, aby bolo možné naštartovať hospodársky rast a zvýšiť počet pracovných miest. E, nebudem tu čítať jednotlivé položky do tejto detálnej hĺbky, ako sú tu zobrazené. Chcem len k tomu povedať, že keď prezentujeme rozpočet na rok 2014, treba zdôrazniť to, čo je možné odfinancovať takmer okamžite a tým, čo sa ešte len začína, ale nepotrebuje to ešte peniaze, len sa to manažuje, len sa to projektuje. Napríklad program eh, Horizont. Je to projekt, ktorý je vo svojej projektovej fáze. Ja vám úprimne môžem povedať, že nemáme žiadne finančné prostriedky na predfinancovanie horizontu. Takto ste to vnímali aj v rámci rokovaní o VFR. Máme veľmi malú kapacitu predfinancovať, front, urobiť frontload v programe Horizont. Ale Horizont je v projektovej fáze. Pomaly začína, pomaly sa rozbieha a keď sa potom v budúcnosti zrýchli a začne sa realizovať, tak sa veci zmenia. A tu je celkový obraz vývoja. Širší obraz vývoja v okruhu 1A, kde patrí aj program Horizont do roku 2020. Neviem, či sú takto rozdelené údaje dôležité. pretože Connecting Europe nebola, neexistovala a rozbehne sa, že v roku 2014 Erasmus sa takmer zdvojnásobil a to nie je zlé pre budúci VFR. Druhá časť okruhu 1b, to sa týka kohézie alebo súdržnosti. Môžete si prečítať všetko, čo je na diapozitíve, ale rád by som z toho počiarkol, že tu máme pridelené prostriedky na tých najodkázanejších. Ivajlo, Alain a Reimer vedia, ako to bolo. Ale nejdem k tomu teraz e, zdlhavo komentovať. Je to otvorené. Ale niektoré sumy už sú zapracované do rozpočtu, asi 300 360 miliónov eur s otáznikom, ako riešiť tieto finančné prostriedky, ako s nimi zaobchádzať aj v rokovaniach. Ďalej okruh 2, ten je ten najstabilnejší. V rokovaniach to nebol nejaký významný eh, problém eh, v skutočnosti Tie rokovania majú podporu všetkých zúčastnených strán a odzrkadľuje sa to aj v rozpočte na rok 2014. V iných oblastiach eh, máme rôzno, rôzne iné programy, ktoré sa týkajú pomalého začiatku a až potom sa rozbiehajú. Eh, toto neplatí pre okruh 2, avšak s výnimkou rozvoja vidieka je to súčasťou polospodárstva, ale aj je tu sú e, programy, ide tu o zdieľané riadenie, čo sa týka pomáhal začiatku a neskôršieho rozbehu. A to nie je veľmi prekvapujúce. Ďalej je tu jeden e, dosť zvláštny program e, s názvom LIFE. Myslím, že to je taká informácia skôr pre Helgu. Čo sa týka programu Life Plus, ja vždy opakujem, že Life je iba súčasťou niečoho, čo sa snažíme presadzovať vo všetkých oblastiach. Vnímame to ako nástroj v oblasti súdržnosti. Ide napríklad o čistenie vody, energetickú účinnosť a práve preto veľmi dobré. Chápem, že live predstavuje súčasť našich možností v existujúcom rámci na zlepšenie nášho životného prostredia. Nejde to ten mainstream. V mainstreame e, to sú miliardy rôznych e, možností, ako zlepšiť životné prostredie e, a jeho úlohu alebo jeho pozíciu v európskom rozpočte. A teraz bezpečnosť a občianstvo. Znova vás chcem upozorniť na to, čo spadá pod vzdelaný manažment, vzdelané riadenie, napríklad Fond pre azyl a migráciu alebo Fond pre vnútornú bezpečnosť. To sú prostriedky z minulosti, ehm, respektíve takto, toto je zdieľané riadenie, to sú projekty zo strany členských štátov, ktoré sa potom financujú Znova ide o projekty, ktoré sú veľmi dôležité pre Európu, rozbiehajú sa pomaly, vychádzajú z situácie napríklad aj v Sýrii, ale Sýria eh, momentálne spadá skôr pod humanitárnu pomoc a do roku 2014 eh, pre nás bude humanitárna pomoc eh, prvou prioritou vychádzajú do súčasných podmienok. Ale samozrejme, že by sme mali byť veľmi obozretní pokiaľ ide o ďalší vývoj situácie v tejto krajine. Opäť e, e, tak širšie vnímajúc celý vývoj, tie pomaly začínajúce sa programy sú e, naozaj také, ale mali by mať predsa len dostatočné financovanie v neskorších štádiách. E, ďalej program Creative Europe, to bol niekdejší program zameraný na médiá, Ide tu akúsi kultúrnu výnimku, ktorá e, sa bude obhajovať e, týmto programom, ktorý teraz nesie trošku iný názov a nazýva sa e, Tvorivá Európa. Ďalej je globálna Európa, to je ďalšia oblasť. To, čo je potrebné odfinancovať okamžite, je humanitárna pomoc. znížili e, sa sumy na predstupovú pomoc. Je to najmä preto, že Chorvátsko prešlo do kategórie e, plného člena. A to je dobrá informácia pre ten malý opravný rozpočet e, pre Chorvátsko. Dnes ráno sa teda prijalo rozhodnutie v tomto smere. Ďalej, čo sa týka rozvoja, v roku 2013 sa to financovalo dosť významne. Preto v roku 2014 budujte zníženie, alebo všeobecnosti si myslím, že v okruhu 4 to nevyzerá až tak zle. V dosledku rokovaní nezabúdajte, že je tu aj nástroj núdzovej humanitárnej pomoci do budúcna a tá nespadá pod tie maximálne hodnoty. E, tu sú e, načrtnuté vývoje v priebehu celého obdobia. A na ďalšej stránke vidíme citlivú tému administratívy. Chcel by som upozorniť na tú prostrednú časť, pretože e, tu ide o e, znázornenie do stabilných podielov. Komisia e, tu má 39 celkových výdavkov, ostatné inštitúcie vrátane parlamentu 42 a ďalej spoločné výdavky predstavujú 19 a do tých spoločných výdavkov spadajú do značné problémy, pretože aj z obmedzenejšou politikou pre administratívu, čo je v konečnom dôsledku našim cieľom, e, a do tohto nespadá Chorvátsko. Ale problémom, ktorý vidíme okamžite, sú dôchodky, tie sa budú zvyšovať takmer o 6 v roku 2014 e, máme tu pardon, 7 7,2 konkrétne. E, teda bez ohľadu na naše úsilie aj úspory v európskych školách e, budú výdavky rásť v tejto spoločnej kategórii. A to aj napriek tomuto šetrnému prístupu k výdavkom na administratívu. Ide tu síce teda o znižovanie nákladov na administratívu, ale zvyšujú sa dôchodky. Tomu sa nedá vyhnúť. Vidíme to aj na tomto celkovom vývoji, na tomto grafe, že dôchodky rastú. A podiel ostatných inštitúcií v porovnaní s výsledkom z roku 2012, eh, tam je úroveň eh, zhruba rovnaká napriek rozširovaniu Chorvátsko. Ďalej, administratíva eh, na strane výdavkov. Tu vychádzame z predpokladu, že sa budú mrazením mzdy eh, v roku 2013-2014. Sú to teda isté navýšenia, aj isté znižovania. Eh, môžete sami vyhodnotiť, ako budete vnímať túto tabuľku. Ďalej, v mm, ďalšej tabuľke vidíme konkrétne posty, Sme teraz v procese postupného znižovania postov zamestnancov o 1% každoročne. Začínam ju v roku 2013 a držia sa toho takmer všetky inštitúcie. Je to naozaj neľahká úloha, pretože sú aj nové kompetencie, nové úlohy. Bude to zložité, ale snažíme sa držať tohto cieľa a v tomto smere môžem naozaj s hrdosťou povedať, že na komisii sme už vykonali dosť veľké úsilie pretože musíme teraz e, zamestnať 200 ľudí, ktorí súvisia so vstupom Chorvátska, ale predsa len aj s týmto prídavkom ešte stále znižujeme celkový počet e, postov zamestnancov e, na rok 2014 o to stanovené 1%. Isté, že to nie je celý prehľad o administratívnych výdavkoch, pretože ešte stále sú tu isté poruky administratívnych výdavkov, ktoré nespadajú do okruhu 5 Aj tu s veľkým potešením musím zopakovať, že aj tu sú veľké obmedzenia toho, čo nespadá do okruhu 5. Tu ide o podporné e, výdavky pre e, výkonné agentúry, taktiež e, pre zamestnancov na dočasných postoch a taktiež ďalej výdavky, ktoré nespadujú do kruhu administratívnych výdavkov v rozpočte. Teda tu sme už takmer e, úplne v závere. Nede tu len o čísla, ide tu o isté princípy, isté zásady. Snažili sme sa zjednodušiť e, princíp nomenklatúry, taktiež e, sa snažíme sústreďovať na operačné programy. To už sa spomenulo viackrát v minulosti. A taktiež vyhlásenie o programoch. Tu sa snažíme vyhodnocovať konkrétne čísla, a pamätajúc na výsledky, ktoré sa musia dosiahnuť. Nezabúdajú sa taktiež na vyhlásenia o našej činnosti. Teda tu sa snažíme premostiť e, trošku staré aj nové prvky v návrhu rozpočte na rok 2014. Naozaj bez toho, aby som preháňal, môžem povedať, e, že e, vám ďakujem za to, že ste to e, vydržali počúvať, že ste pritom nezaspali, pretože to rozhodne nebolo krátke. Merci, monsieur le commissaire. Vous voyez que non seul... Ďakujem pekne, pán komisár. Vidíte, že sme nezaspali. Naopak, dávali sme všetci pozor a veľmi sa nám páčilo tá vaša prezentácia. Teraz dám slovo pani Jensen, ktorá je spravodajkyňou. Ona bohužiaľ bude musieť o chvíľu odísť ale prosím, nevnímajte to ako nesúhlas s tým, čo ste práve povedali, pretože má iné povinnosti, kvôli ktorým musí odísť. Takže An, máte slovo. Ďakujem pekne. Možno som spokojná s niekoľkými prvkami a neúplne so všetkými v tomto rozpočte. Vieme všetci dobre, že tá štartovacia pozitíva, e, pozícia je ďalší finančný rámec. Zatiaľ ešte nebol dohodnutý, rokovania ešte stále prebiehajú. A vidíme, že tie výhľadky, ktoré komisia e, si zvolila, je, že vychádza z dohody e, hlav štátov a predsedov vlád vo februári. E, je to teda trošku odlišné od toho e, popisu, ktorý sme dostávali doteraz, e, aj čo sa týka toho presunu iniciatívy mladých dopredu. Zrejme parlament e, bude upozorňovať na to, že nesmieme stratiť zo zreteľa e, túto iniciatívu pre mládež až do roku 2015, nie len využívať sociálny fond na financovanie. Vidím však, že ste sa snažili napraviť e, čiastočne tieto škody na horizonte 2020, pretože tu sú skutočne naše obavy. Rada vynaložila obrovské úsilie e, s tým, že sa snažila sústrediť na inovácie, na výskum, um, ale vidíme vlastne, že v praxi nedôjde k žiadnej podpore rastu v porovnaní s týmto rokom. Už tak či tak máme rast veľmi pomalý a ako ste veľmi správne povedali, začali sme dokonca s poklesom. Isté, že budeme sa tomu venovať spoločne aj s výborom ITRE, aby sme sa pozreli na to, ktorých programov konkrétne sa to bude týkať, pretože Horizon 2020 pokrýva e, celú škálu rôznych programov, napríklad rôzne výmenné programy, ktoré, s ktorými sa môže pokračovať a môžu sa veľmi rýchlo opäť obnoviť. Moja prvá otázka, a prepáčte, ak náhodou už to nebudem, keď budete na ňu odpovedať, a týka sa to toho premosenia s týmto rokom. Ešte stále e, sú tu e, nevyriešené e, otázky toho opravného rozpočtu 2 a tých 1,2 miliardy, ktoré členské štáty E, sú požiadané, aby vyplatili. Chcem sa opýtať, e, ako je toto zohľadnené vo vašom návrhu, tie nevyplatené faktúry z tohto roka e, do budúceho roka. A ak nebudeme mať ten návrh opravného rozpočtu, ak nebudeme mať tú zvyšnú sumu 3,9 miliardy, o ktorej rada ešte nerozhodla, aká bude potom situácia. Hovoríte, že potom tam nebude žiadna marža. Ďalej. Okrem toho, že spomíname výskum a iniciatívu mládeže, spomínali ste aj program Globálna Európa. Tam taktiež vidíme zníženie a politika zahraničných záležitostí bola vždy dosť takým veľkým obmedzením v rozpočte a obávame sa, že tento problém s nami ostane aj do budúcna, aj na budúci rok. E, vidíme, že tu došlo poklesu takmer 12 čo sa týka výdavkov na program globálnej Európy. Ako to môžeme odôvodniť vzhľadom na situáciu, ktorú vidíme v Sýrii a ako to môžeme odôvodniť, keď vidíme situáciu utečencov v Palestíne. Bola by som rada, keby ste e, vysvetlili ako sa to dá vlastne v praxi e, zrealizovať. Isté, že mohli by ste ešte vysvetliť e, v okruhu 3, e, kde tiež došlo k zníženiam, ako to odôvodňujete. Tam je to takmer 10-percentné toto zníženie v porovnaní s rokom 2013. Je to oblasť, ktorá naozaj je veľmi výrazne postihnutá týmito škrtami. A ešte v neposlednej by som sa rada vyjadrila k administratívnym výdavkom Máme taktiež e, stanovisko z výboru AFET v súvislosti s, e, e s ESVČ. Tam sú totiž obavy spojené s tým, či dokážu splniť tie stanovené škrty, ktoré im boli predpísané. Zaujímalo by ma teda, ako vy vnímate konkrétne túto vec. Rozhodne sa tomu budeme musieť venovať veľmi podrobne. Toľko teda z mojej strany niekoľko úvodných poznámok a otázok. Ďakujem. Alors j'ai beaucoup de demandes de part. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Prihlásilo sa veľa poslancov, takže poprosím, aby ste boli uh, struční vo vašich otázkach. Ešte nie je na čase prezentovať nejaké všeobecné komentáre alebo opakovať eh, to, čo už tu bolo povedané. Skrátka, aby všetci mohli vystúpiť a aby komisár mohol reagovať. Takže teraz Sidonia, nech sa páči. Uh, thank you, chair. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme, pán komisár, za vašu prezentáciu. Jasne, že ťažko sa prejavuje nadšenie na toto prezentáciou, pretože nemôžeme byť veľmi nadšení z rozpočtu na rok 2014 a nemôžeme byť veľmi nadšení ani z toho, že vieme, že v Európskej únii bude v budúcnosti menej peniazy k dispozícii. Nie sú to však žiadne novinky, už e, o tom vieme dlho, vieme, aká je atmosféra a je našou úlohou e, a nielen výsadou urobiť s tým niečo. Chcela by som eh, položiť jednu otázku a predniesť jednu poznámku, ak dovolíte. Budem sa snažiť byť čo najstručnejšia. Moja otázka je nasledovná. Chcem sa opýtať eh, na metódy a na to, z čoho ste vychádzali v predkladaní tohto návrhu na rok 2014, čo sa týka právneho základu. Teda pýtam sa konkrétne na záväzky. Vieme z minulosti, že a súvisí to s programom eh, ktorý prebiehal pod záštitou eh, nášho predsedu. Ide o program Life Plus. Je to program, eh, ktorý naozaj si utrpel veľa, pretože tam došlo k omeškaniu. Eh, je to veľmi zaujímavý prípad a mali by sme sa z neho ponaučiť. Z čoho ste teda vychádzali teraz v plánovaní na rok 2014, čo sa týka právneho základu? 1. januára 2014, to bol ten dátum, o ktorý ste sa opierali, alebo skôr alebo neskôr. Má to totiž veľmi výrazný vplyv na implementáciu záväzkov, vychádzajú z skúseností s programom Life Plus. Teda na toto by som sa vás chcela opýtať. Som si istá, že kolegovia teraz predložia všetky tie výhrady, ktoré majú k každej jednej kapitole osobitne. Isté, že pre naše ciele nemáme dosť peňazí, nemáme dosť peňazí na plnenie našich e, cieľov a plánov a na toto, čo Európska únia chce a musí urobiť. E, a to je veľmi bolestivé konštatovanie. Chcela by som sa vyjadriť k niečomu, čo ma naplňa obavami a súvisí to s politikou súdržnosti je to na strane 10 vašej prezentácie. Toto zníženie v platbách eh, na politiku súdržnosti. Chcela by som sa opýtať, eh, či to nejako súvisí s odhadmi toho, že v prvom roku bude veľmi málo požiadavek o platby a to už nie je, ale súvisí to aj s tým, čo povedala Anna. A síce, či chcete zahrnúť doplnkové platby, ktoré budú poskytovať členské štáty už v tomto roku do tejto kategórie. Bolo by dobre, keby sme o tom vedeli. A ešte posledná poznámka súvisí s administratívnymi eh, nákladmi. Podľa mňa je úplne hrozné, že náklady eh, na dôchodky eh, výrazne sa zvyšujú a výdavky na európske školy sa výrazne znižujú. Aj keď vieme, že je čoraz viac detí zamestnancov európskych inštitúcií, Nechcem to nejako porovnávať s belgickým systémom, ale rozhodne e, by sme si mali položiť e, filozofickú otázku, ak budeme investovať iba do dôchodkov a nie do vzdelávania mladej generácie. Ale o tom ešte zrejme budeme hovoriť v budúcnosti. Sidonia je... Ďakujeme, áno. Sidonia, tu zaujímajú iniciatívy v prospech mládeže. A ja osobne tie, zase mne nie je úplne jedno, čo sa deje v súvislosti s dôchodkami, ale to nie je politický problém. Takže teraz Salvador, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár, za vašu prezentáciu. Ako už kolegovia povedali, Nemôžeme sa nejako podrobne e, vyjadrovať k tomuto návrhu, pretože sme, e, že sme ho len práve dostali, ale len niekoľko všeobecných poznámok, ak dovolíte. Teší nás, že nám to teraz predkladáte a že ste to nepredložili pred niekoľkými týždňami, pretože teraz máme lepšiu predstavu o tom, akú všeobecnú dohodu e, budeme mať dispozícii vo veci viedržného finančného rámca, pretože z toho sa bude vychádzať v prepočtoch výdavkov a záväzkov a platieb. E, čo sa týka e, viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, je to prvý programový rok. Myslím, že komisia urobila správne rozhodnutie v tom, že tú hodnotu viazaných rozpočtových prostriedkov stanovila ako nízku, pretože je to iba prvý rok tohto programovacieho obdobia. a tu sú výdavky spravidla nízke. Teda chcem sa opýtať, či si nemyslíte, že by mohlo dôjsť k rozpočtovému prebytku na strane e, záväzkov, pretože všetci predpokladáme, že v prvom roku rýchlosť e, a miera záväzkov bude nižšia, ako sa predpokladalo. Neviem, možno pán komisár vy aj vaši kolegovia ste boli e, trošku optimistickí, čo sa týka úrovne e, záväzkov viazaných prostriedkov na rok 2014. Ešte by som sa chcel opýtať na niečo, čo bude významnejšie skôr v oktobri, novembri a nie ešte teraz. Zice e, ide o maržu medzi platbami na rok 2014 a maximálnymi hodnotami v možnom viacročnom finančnom rámci. Tá marža je, tak povediať, nulová, je tá 0,2 milióna eur. Znamená to, že sa posunieme e, do fázy zmierovania v novembri a to v okolnostiach, ktoré budú dosť odlišné v porovnaní s predchádzajúcimi rokovaniami o rozpočte. Myslím, že parlament splní svoje e, záväzky a bude sa držať e, týchto cieľov, čo sa týka platieb, ktoré predložila komisia. Teraz tu ide o to, či dosadneme od rady prvé náznaky toho, ako sa budú veci vyvíjať v tej prvej fáze viacročného finančného rámca. Taktiež by ma zaujímalo to, na čo sa opýtala Sidonia, tie dôchodky v okruhu 5. Myslíte si, že takýto vývoj je udržateľný dlhodobo? Myslíte si, že tá úroveň dôchodkov je udržateľná s týmto rámcom na niekoľko rokov do budúcna? myslím, že je zásadná a táto téma musíme sa aj venovať v najbližších mesiacoch. Ďakujem. Les retraite dure en fonction de l'espérance de vie. Áno, áno, ale predlžuje sa nám predsa priemežná dĺžka života a preto tie sumy dôchodkov tak rýchlo narastajú. Takto skrátka vyzerajú vývojové tendencie zostaneme v Španielsku, ale poďme skupine socialistov a slovo dostáva Ajder. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj vám, pán komisár, že ste prišli a odprezentovali nám tento návrh rozpočtu. Tá prezentácia bola veľmi jasná, ale keď sa pozrieme na tie čísla, keď začneme porovnávať veci, zniženie o 10%, o 12%, v tomto duchu No, toto nás veľmi neteší. V každom prípade však budeme mať ešte čas si to celé detailne preštudovať a potrebujeme ešte detailnejšie informácie konkrétnym programom, ale už v tejto fáze mám zo pár otázok. Keď to porovnáme s číslami za tento rok, zaujímalo by ma, akých čísel ste vychádzali z 2013, lebo máme na stole 5 pozmeňujúcich rozpočtov, opravných rozpočtov tam tie platby majú rôzne úrovne, čiže z čoho ste vychádzali? Druhá otázka súvisí s tým, čo povedal k maržiam Salvador, k maržiam na platby, lebo naozaj tu hovoríme o takmer nulových maržiach. No už neviem, možno tieto platby prebehnú a v 2013 bude uzavretý s nulou a začneme ďalší rok s deficitom. Takto to vnímam aspoň ja, keďže máme takúto nulovú maržu. A keď sa pozrieme na to, ako prebiehajú rokovania v rade, že tu je neochoda, neochota na strane rady, tak myslím, že to bude naozaj veľmi, veľmi zložité vyriešiť tieto problémy vzhľadom na neexistenciu marži. A ďalšia vec, to predfinancovanie, tzv. frontloading. Vy ste povedali, že takáto možnosť existuje, pre niektoré programy do roku 2020. 1A, výskum a vývoj, bola napríklad takáto kategória, kde by tento frontloading mohol prebehnúť. Ale ak sa nezmenia stropy, tak niektoré programy bude potrebné škrtnúť alebo znížiť. To sa stalo napríklad aj s Youth Guarantee, takže ten frontloading, to je v poriadku, áno, potrebujeme financovať programy teraz, ale ktoré programy to budú? ktoré peniaze nepotrebujú, ktoré vynecháme. Youth Guarantee, ruka pre mládež, e, tam sa niektoré programy vypustili, vychádzajúc z toho, že tam nie sú potrebné prostriedky, alebo sú potrebné v menšej miere, ale e, prečo potom boli narozpočtované? Máme priority, to je v poriadku. Povedali sme, že záruka pre mladých je jednou z priorít a potom z tejto kategórie e, peniaze presunieme inám. Takže na akom základe e, bude tento frontloading prebiehať? Ďakujeme pekne, Ajder. A teraz Jan Bulder, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi komisárovi za predstavenie toho rozpočtu na tomto fóre v parlamente. No keď sa pozme tú prezentáciu, chcem povedať, že rokovania v začnom finančnom rámci sú momentálne v dosť pokročilom štádiu. Dobre, v poriadku, taká konštatácia, ale musíme sa pripraviť na niečo nečakané. Predstavme si situáciu, že nebude väzočný finančný rámec. Čo potom? Budeme pokračovať s týmto rozpočtom, a aký je právny základ, ako vydávať peniaze. Z vašej prezentácie mi vyplynulo toľko, že pokiaľ ide o koheziu, že iba 8% je na nové programy, takže to nie je katastrofálne, 92% vychádzajú zo starých právnych základov. Tak to aspoň ja predpokladám. Čiže tie dopady by boli relatívne obmedzené. Takže ako tá situácia bude vyzerať Eh, v iných programoch, ak nebude prijatý viacročný finančný rámec. Povedali ste nám jednu dobrú správu, že o Chorvátsku už eh, padla dohoda. a Bol ten návrh prijatý tak, ako bol predložený, alebo urobila rada nejaké zmeny? A ak zmeny boli urobené, aké zmeny to sú? Ďalej vítam peniaze pre nezamestnanosť eh, mládeže na riešenie nezamestnanosti mládež. Dúfam, že to pomôže. Ja myslím, že toto je eh, jeden z najpalčivejších problémov v súčasnosti. Ale odkiaľ tie peniaze prídu, prosím? A aké dopady to, budú ma- to bude mať? To sú teda moje predbežné otázky, respektíve ešte mám jednu. Opravný rozpočet číslo 2. Pýtala sa na to aj Ann Jensen. Ja predpokladám, že komisia vychádza z toho, že táto dvojka bude prijatá tak ako to rada prislúbila v decembri. A teda dúfam, že sa to tak naozaj stane. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Jan. Teraz Helga. Ďakujem, Alan. Ďakujem aj komisárovi za jeho prezentáciu. Moja prvá otázka. No áno, frontloading v oblasti nezamestnanosti mládeže, to je v poriadku, ale zaujímal by ma, čo sa potom bude backloadovať, ako sa to bude kompenzovať. Z vašej prezentácie to nevyplynulo. Vy ste v úvode prezentácie, pán komisár, povedali, že chcete, eh, aby malé a stredné podniky mali dispozícii viac likvidity. Ale keď sa pozriem na stranu 15, to je politická otázka priorít, Kosma, samozrejme, pre malé a stredné podniky, ale tam ide o znižovanie ako v záväzkoch, tak aj v platbách 2020, tam je znova znižovanie, aj pri záväzkoch, aj pri platbách. Údaje sú všetky na strane 15. A aj Erasmus, aj tam sa veci znížili na záväzkoch aj na platbách. Čiže toto ja nevnímam ako splnenie toho, čo parlament chcel, vrátane mojej skupiny. A nie je to ani v súlade s tým, čo ste povedali v úvode, že chcete viac um, likvidných prostriedkov pre malé a stredné podniky. Aspoň to ja vidím na strane 15, že vode jasne, zjavne k škrtom v tejto oblasti. Potom strana 7, tej by som sa chcela vyjadriť. Keď porovnáme platby na konkurencieschopnosť, prerast a zamestnanosť, tam je zníženie o 9,3 A potom priame platby a výdavky súvisiace s trhom, to je zvýšenie o 0,3 a potom vidiecký rozvoj, životné prostredie a e, rybolov, tam máme zníženie o 10,1 Čiže tá rovnováha podľa mňa nie je správna. Je to tradičné rozdelenie zvýšenie v polnohospodárstve a priamých platbách a znižovanie v oblasti konkurencieschopnosti a vedeckého rozvoja. Ehm, ja si myslím, že to nie je správny vývoj a nie je to v súlade eh, s tými prioritami, ktoré ste v úvode spomínali. A ešte posledná otázka, tá sa týka tých faktúr, ktoré nebudú vyplatené tento rok je o obdobie november-december, ak teda dôjde k prevodu do budúceho roka, ku ktorému dôjde, tak ako to bude vplývať na platby v roku 2014. Ďakujem pekne. Ďakujeme Helga. Teraz Alda, nech sa páči. Obrigada, Alain. Obrigada, senhor Ďakujem pekne, Alain. Ďakujeme vám, pán komisár. Na úvod by som rada zase raz vyjadrila nespokojnosť, ba až sklamanie nad tým, ako sa komisia správa. Vychádzate z predpokladov, že to, čo rada vo februári rozhodla, že toto je akoby vytesané do kameňa, že môžete jednoducho ignorovať všetko, čo hovorí parlament. Moja skupina je mimoriadne nespokojná s niektorými z vyjadrení, verejných vyjadrení z minulého týždňa, ako na strane komisie, tak aj na strane írskeho predsedníctva, pokiaľ ide o väzočný finančný rámec, lebo žiadna dohoda sa nečrtá. No ale keď sa pozrieme na tento konkrétny návrh, rada by som povedala zo pár pripomienok. Tento návrh rozpočtu evidentne je z kategórie tých úsporných. A preto ho moja skupina v tejto forme nebude schopná podporiť. Ja nechcem preberať okruh po okruhu, ale ako môžete tvrdiť, že dôjde k zvýšeniu konkurencie schopností, keď čísla hovoria iným slovami, iným jazykom, znižovanie Horizon 2020. A to nie sú nejaké malé zniženia. Erasmus 30%, Kozma, ďalšie škrty na podporu malých a stredných podnikov, CEF, Toto je dôležitý nástroj, nechcem to nejako podceňovať, ale vo väčšine prípadov ide o verejno-súkromné partnerstva. Čiže podfinancovanie tej verejnej časti e, k tomu určite dôjde. No a ešte kohezná politika, ešte k tej by som sa chcela vyjadriť. Aj tam vidíme podobný vývoj, nové iniciatívy, 3,6 miliardy na zamestnanosť mládeže, 9,4 miliardy pomoc najodkázanejším. Robíte si z nás žarty, veď e, toto je nič. Tvárime sa, že komisia bude implementovať nové programy, ale naozaj to na hrane smiešnosti obrovské škrty v oblasti vedeckého rozvoja, taktiež azyl a migrácia. Tento fond bol znížený, zníženie na Creative Europe, niekdajší mediálny program, komisár Levandovský povedal, že to súvisí s e, tou exception culturelle, ale mm, to je skrátka škrt. Komisia dáva ruky preč od tejto kultúrnej výnimky. A je to skrátka dohoda o voľnom obchode s USA, čiže európska kultúra bude vygumovaná z mapy sveta. Keby to tak nemalo byť, tak by to muselo byť náležite rozpočtovo vybavené. Myslím, že som povedala na úvod všetko. Myslím, že to vyplnilo veľmi jasne, že som mimoriadne spokojná s týmto rozpočtom. Ja som dúfala, že komisia príde s dobrým návrhom, bohužiaľ nestalo sa tak. Ďakujem pekne. Teraz Richard Ashworth. Ďakujem pekne, pán predseda. Na rozdiel od ostatných rečníkov sa chcem poďakovať pánovi komisárovi a zablahoželať mu k veľmi rozumnému, pragmatickému návrhu. Vo všeobecnosti, pán komisár, sa teším, že ste prijali čísla z dohody rady z februára. A veľmi sa mi páči, kam smerujete s týmto rozpočtom ja osobne by som možno bol radšej, keby to bolo ešte radikálnejšie tie zmeny, ale myslím, že to je vybranie sa správnym smerom investície. Dôraz na investície v tomto rozpočte sa mi páči, pretože e, to teraz Európa potrebuje. Tiež sa teším, že reagujete na problémy, ktoré sa v EÚ vyskytujú. Uh, napríklad problémy, ktoré majú malé a stredné podniky, nezamestnanosť mládeže a tak ďalej. To sú veci, ktoré sme mali naštatovať už pred časom. Teším sa, že to robíme aspoň teraz. Obavy v súvislosti s pre zamestnanosť mládeže. No ja ten frontloading uznávam, predfinancovanie je pragmatické, ale zároveň to vyvoláva obavy v súvislosti s absorpčnou kapacitou, či e, bude trh schopný a programy, či budú schopné absorbovať takéto obrovské množstvo peňazí a či e, za tie peniaze dostaneme náležitú hodnotu. No, ja myslím, že toto je správny krok, ja podporujem e, vaše ciele, ale prečo v takom prípade e, takáto veľká miera frontloadingu, prečo to nerozdeliť skôr e, rovnomerne, lebo ja si myslím, že takéto programy sú dlhodobejšieho charakteru, potrebujú viac času na to, aby priniesli požadované výsledky. Takže prečo nie také skôr rovnomerné rozdelenie financovania? Páči sa mi váš prístup, rozpočtová disciplína a tak ďalej a teším sa na detálne informácie v neskôršej fáze. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Hartong, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi. Podarilo sa vám dosiahnuť úspory na viacerých miestach, to sa mi páči, ale mám dve otázky. Rozpočet 2014. Prečo o ňom vôbec hovoríme, keď sme ešte neuzavreli 2013? vzhľadom na požiadavku, naozaj nonsens požiadavku parlamentu adresovanú rade. No a potom tie náklady na administratívu, na zamestnancov EU dvor auditorov, rada, tam sa škrty robia, ombudsman, E, tiež ide týmto krokom, ale Európsky parlament ide týmto smerom, ale Európsky parlament e, robí presný opak. Má dokonca viac miest, takže e, nemali by sme k tomu pristupovať zodpovednejšie, keďže sme tu v takejto obrovskej kríze. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz pán Narancho, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pánovi komisárovi za jeho informácie. Ja osobne mám určité obavy ktoré by som chcel vyjadriť na tomto mieste. Týka sa to iniciatívy na zamestnanosť mládeže. A potom ešte konkrétne otázky. V tej nezamestnanosti mládeže vy ste hovorili o, o tej vekovej skupine 18 až 24 ročných. Keď sa pozrite na štatistiky v rámci tejto vekovej skupiny, tak je tu naozaj mnoho mladých, ktorí e, sú ešte na škole, väčšinou sú to univerzity. No a v závislosti od toho, ako tie štatistiky robíme v jednotlivých krajinách, tak e, sa môžu lišiť tie výsledky, e, či je to vzdelávanie na plný úvezok alebo zamestnanie na plný úvezok. E, tá veková hranica 24 rokov, tá by mala byť tou počiatočnou hranicou, e, pretože to je práve obdobie, kedy e, mladí ukončia štúdium a dostávajú sa na trh práce a vtedy majú problém s nezamestnanosťou. A mm, myslím, že by bolo dobre podporiť vekovú skupinu 24 až 29 ročných. V opačnom prípade tie cieľe, ktoré sa nechceme, nedosiahneme. Takže toľko k tomu. A teraz administratívne výdavky. Ja tam vidím veľké škrty, 5,6 napríklad v oblasti vzdelávania európskej školy. Ja som si istý, že máte nejaké argumenty, ktorými to opodstatníte, scoreboard a tak ďalej, ale v rámci tých škrtov toto je jeden z tých najvyšších. A moja otázka znie prečo? Prečo zníženie na európskej školy o 5,6 To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Juta. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi komisárovi, že prišiel najskôr k nám a že až potom sa obráti na zvyšok verejnosti. Mm, nechcem hovoriť nejako vo všeobecnosti, kolegyne a kolegovia to už urobili, ja predsa nie som spravodajkyňou pre rozpočet, ale jedna vec je zrejma, všetci vieme, že pán komisár aj to avizoval, aj keď sa nám to nepáčilo, ale vieme, že vychádzal zo záverov rady z 8. februára pri príprave rozpočtu na budúci rok. A tu máme výsledok. Ja mám ale jednu špeciálnu otázku a potom by som nadviazala na to, čo povedal jeden z predrečníkov. Tam má špeciálna otázka, tá sa týka programu LIFE. Ja veľmi dobre chápem, že tento program sa v hlavách aj pána komisára e, týka, alebo sa spája s menom Helga, pretože ja som prišla s takýmto návrhom vo výbore pre e, rozpočet a vo výbore pre životné prostredie som tiež spravodajkyňou a ja som dnes teda dúfame dnes, rada a ja, že sa nám podarí e, úspešne absolvovať posledný trialog a že rozhodneme o všetkom, samozrejme s výnimkou financií, logicky. No ale tým sa dostávam k financiám. Od 1. januára by sme potom program mohli rozbehnúť, ale teraz k tým financiám. Komisia vo svojom návrhu programu LIFE na najbližšie rozpočtovacie obdobie navrhuje 3,22 miliardy eur. Potom prišlo, prišli tie závery rady z 8. februára a tam máme indikatívne rozloženie tejto sumy. A v tomto indikatívnom rozdelení, aj v prípade LIFE, áno, to je logické, lebo aj tie menšie programy e, boli do toho zapojené. No a tam e, na live prípada 3,057 miliardy eur. A teraz v tomto vašom dokumente, pán komisár, máme na zozname na strane 8 tam máme vymenovaných zo pár programov, a tam sa v cenách z 2011 uvádza 3,4 miliardy eur. eur. A keď sa pozriem na čísla na tej ďalšej e, krivke, keď to ščítam, tak je to 4,565 miliardy eur. Tá Evolution krivka. E, čiže ja si kladiem otázku, ako to je. Je to vôbec realistické? Ako sa k tomu dopracovali? Ako to mám chápať, že live teraz má k dispozícii viac prostriedkov než predtým? No, prosím, nenímate to ako kritiku v žiadnom prípade, ale nemôžem to prejsť mlčaním a povedať, áno, výborne, berieme všetkými desiatimi a nakoniec to bude iba chyba v kalkulácii, chyba vo výpočte. Takže mňa by zaujímalo, ako to naozaj je. No a teraz tá druhá vec. Ja osobne by som rovnako ako Jan Mulder chcela vedieť, čo sa udeje, keď nebudeme mať viacročný finančný rámec v najbližšej dobe. Čo potom? Čo s našimi právnymi základmi? Ja viem, že možno vyvstanú nejaké nové právne základy dovtedy, už sa čaká len na peniaze, to je jedna vec. Druhá vec, a to skôr zase náš, nášho predsedu, keď naša mimoriadná schôdza v pondelok večer, tam sa vychádza z toho, že Koreper podporil DAP 1, v akej forme to sa za chvíľu dozvieme. No a potom my máme rozhodnúť tak, aby sa mohol hlasovať v pléne alebo ako to mám teda chápať? Merci, Juta. Ďakujeme, Juta. Odpoviem vám na tomto zasadnutí v pondelok večer, mimoriadne zasadnutí v pondelok večer v Štrasburgu, náš program teda uvidíme, ako rozhodne koreper dnes popoludní, ale zrejme budeme hlasovať o opravnom rozpočte 1. Možno budeme hlasovať aj o prvej tranši úpravnom eh, úpravného rozpočtu 2. A budeme diskutovať zrejme nebude hlasovanie, ale diskusia bude k rokovaniam o väznom finančnom rámci, ktoré prebehnú v rámci summitu vo formáte a v dátume, ktorý ešte nevieme, nepoznáme. No a ak z toho vyvstane nejaká politická dohoda, tak by to mohol mimoriadný koreper v piatok zohľadniť. A to všetko by sa mohlo udieť ešte do našho pondelkového sednutia. Čiže e, samozrejme, že vám dám e, aktuálne informácie, ako náhle sa ku mne dostanú. Takže o DAB 1 sa určite bude hlasovať v pondelok. Ďakujem pekne, teraz pán Rike. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa prvom rade poďakovať pánovi komisárovi, pretože tá jeho prezentácia bola veľmi zaujímavá vychádzal z čísel navrhovaných radov v rámci VFR, takže zrejme vidíme e, na tom, čo by sa udialo, keby sa VFR prijalo. A vidíte, že tam sú veľké škrty je tu jedna prekvapujúca vec a to, že okrem teda toho škrtania, znižovania percent, vidíme takú všeobecnú dynamiku vo finančnom rámci, že najskôr pokles v oblasti platieb počas dvoch prvých rokoch. Tie programy sa budú iba rozbiehať. No a v čase, kedy v Európe máme recesiu, keď by bolo potrebné intervenovať naozaj aktívnym spôsobom už v roku 2013 na neskôr 2014, tak my práve v tomto čase naopak tie mm, intervenčné možnosti európskeho rozpočtu znížime keďže sa spúšťa nové programovacie obdobie a z tohto dôvodu budú rozpočty znižené. No toto je podľa mňa naozaj vynikajúca demonstrácia toho, čo nás čaká. Napriek tomu, že tá krivka potom neskôr začne rásť ehm, a absolútne čísla sú teda vo všeobecnosti nižšie. Ehm, takže tá dynamika vzdušných programov ehm, tá sa zhorší ešte tými škrtmi v oblasti rozpočtových prostriedkov. Uh, Niektoré sme tu už padli, ja by som sa niektorým chcel vrátiť. Prvá otázka, e, prečo tie marže nemáme, e, je to s cieľom riešiť problémy flexibility, že sa vypustili tieto marže. Druhá otázka, e, tá sa týka nezamestnanosti mládeže, tej iniciatívy na ich zamestnanosť. Ja toto môžem iba podporiť a myslím, že to veľmi dobre ukazuje, že tá dynamika pladie môže byť veľmi silná aj v takom rozpočtovom kontexte, ktorý veľmi dobre poznáme. Keby sme boli mali prostriedky, tak sme mohli už v tejto oblasti v iných oblastiach urobiť oveľa viac. Čiže tá otázka sa týka toho, e, do akej miery e, tento program je možné využiť. A potom otázka k okruhu 1a. Možno, že som naivný, prepačte, ale Chcem sa spýtať, máme tam 12,5% pre CEF, toto je téma, ktorá môjmu srdcu veľmi blízka a dúfam, že to zajtra konečne uzavrieme. Je tam veľký sú tam e, veľké infraštruktúrne projekty a tam je to 16,2 to číslo. No, nepochopil som to celkom dobre, prečo tieto dve odlišné čísla. A ešte posledná otázka, tá sa týka zníženia proráta e, v riadku 3 9,4 Ako zvládneme takéto zníženie v období rozširovania o ďalšiu členskú krajinu a mm, tiež pokiaľ ide o zmeny v šengenskom priestore, ktoré sa e, plánujú. Takže to sú moje otázky. Ale ešte raz ďakujem pekne pánovi komisárovi. Je to naozaj veľmi zložité takýto rozpočet, e, rozpočet pripraviť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Gulmanis. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať pánu komisárovi za maximum, ktoré nám dnes poskytol. Podľa mňa viac sa nedalo dosiahnuť. Ale moja otázka sa týka frontloadingu pre iniciatívu pre mladých. Každý VFR má svoje vlastné dieťa a súčasný plán mal rozpočet mal plán obnovy pre Európu a to je veľmi zaujímavé, že do konca tohto roka tento plán treba ukončiť. Nie je žiadny N rok plus 1 plus 2 plus 3 a otázka znie, či dokážeme všetci splniť to, čo od nás tento plán čaká. Je, je to realistické? Je to možné túto iniciatívu aplikovať v praxi? Otázka je naozaj vážna. V trialogu, ktorý sa týka politiky súdržnosti, tam platí istý hlavný princíp, a DG Employment a takisto náš výbor, náš výbor pre zamestnanosť hovorí, že naša iniciatíva pre mladých nie je e, podstatná. Tu treba financovať zo sociálneho fondu. Musíme vykalkulovať percento tak, aby sme nebrali do úvahy iniciatívu pre mladých. Ale iniciatíva pre mladých je súčasťou sociálnych programov. Kto bude viesť, manažovať programy Nebude to náhodou tak, že predfinancujeme tieto programy vyššími čiastkami a potom bude politická klíma taká, že aj tak sa nedosiahnu e, výsledky, že sa nedotiahnu veci do konca. A prečo si to myslím? Analyzoval som percentá, ktoré sa v rozličných štátoch pridelili na sociálny fond a koľko z toho bolo priamo daných na boj s nezamestnosťou mladých a to percento je veľmi malé. Otázka znie, sú jednoducho štáty vôbec pripravené aj tam, kde mladí sú nezamestnaní vo viac ako 20%, 25%, veľmi rýchlo aplikovať budúci rok a rok po všetky tieto 3 miliardy, budú ich vieť zapracovať a rozdeliť v, realite? Či náhodou politicky sa to nejak nenapadne, e, nevyparí bez toho, že by boli hmatateľné výsledky. Mám tu v ruke dokument e, z rady z 20. júna. Je, mm, neviem, či to je oficiálne, asi to nie je ťažké odhadnúť, ale tento dokument dostali členské štáty. Vidíte v článku 9G, že celkové rozpetie pre mm, programy pre mladých v rámci podpory e, rastu pracovných miest Vidíte, že boli v roku 2013 až 2016 by mali byť predfinancované, ale zároveň sú rozptýlené do viacerých položiek. Čo sa stane s nevyužitými peniazmi? To už sme videli v programe, ktorý sa volá Plán obnovy. A neviem, či to bude nevyhnutné, či to bude politicky nevyhnutné e, s týmto pokračovať. Nie som v princípe proti tomu, ale otázka pre komisára, ktorý peniaze drží vo svojej peňaženke, znie, a či, sme, či to je realistické, či to budeme budeme tlačiť na členské štáty, aby naozaj odprezentovali projekty, v ktorých, ktoré by čerpali finančné prostriedky na tento účel. A či to nepôjde náhodou na úkor nevyužitých prostriedkov v iných programoch, ktoré musia byť zrealizované. Ďakujem, to je moja otázka. Edith Herzog má slovo. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pán komisár, e, podľa mňa je fantastické vidieť vašu schopnosť e, kreatívne vytvárať e, prezentácie a grafy, ale Hladina C sa zvyšuje v oboch prípadoch. Sme na poli pod vodou aj aj keď vidíme tieto pekné grafie a obrázky, e, tie možno zakrývajú zásadný konflikt v každoročnom boji o výšku rozpočtu. A moje otázky sa týkajú tejto kapitoly. Ste pripravení odmietnúť? I ak e, náklady na ITER sa opäť zvýšia v tomto roku a v nasledujúcich rokoch. A ja sa ja som tieňovou spravodajkyňou. Ehm, pre rozpočet som rada, že tu je aj Monika Holmajer a som prekvapená, že nikto, nepoži- nikto sa nespýtal nič, čo sa týka Európskeho parlamentu. Ja, tom, ja mám pocit, pán komisár, že ste odhodlaní, aby neprišli žiadni noví poslanci do Európskeho parlamentu a aby starí neboli odmeňovaní, lebo o odmeňovaní poslancov na základe posledných volieb, to je 2,2 už teraz a nie 2,7 takže by sme mali niečo s tým urobiť. A vidím, že v parlamente máme zdravý rozum aspoň v tom, že keď e, hranica pre dôchodky by mala byť rovnaká, spoločná pre všetky členské štáty a keď táto schéma, ktorá je jednou z hlavných bremien pre Európsky parlament pre rozpočet roku 2014, tak potom je to nemožné dosiahnuť s takýmito číslami, aké ste predložili. Myslím si, že tu je takisto chyba vo výpočte. Keď si pozrieme na stranu 27, rozdiel je nie 1,2%, ale 2,4%, čiže možno ste tam začlenili čísla pre Chorvátsko vyčlenené alebo nie. A na strane 7 nie 1,7, ale 2,4 by tam malo byť v percente. Ak človek si to vyráta, tak dojde k iným číslam. Na strane 27 to je, v položke pre Európsky parlament, tam je výpočet eh, jednoducho číselne nesprávny, výpočtovo nesprávny. Ja neviem, či s tým súvisí eh, Chorvátsko nejakým spôsobom. Čiže namiesto 1,7 tam má byť 2,4. A potom posledná vec, to s tým nesúvisí, ale pre mňa, podľa mňa to je neférové, že európske školy, v nich sa škrtá a bude sa škrtať naďalej. Na, na úkor škôl sa budú financovať dôchodky. To naozaj pre mňa nedáva zmysel. Ja v tomto sa pripájam k Sidonii. Ďakujem. Ďakujeme, Edith. Inge Gressler. Ja by som chcela položiť e, otázku v súvislosti s e, iniciatívou zamestnanosti mládeže. Na ako právnom základe ste, prosím, e, schválili tieto čísla pre túto iniciatívu a do akej miery je tu právny základ a či sa posunú vôbec dopredu a či je to v súlade s ostatnými platnými pravidlami. Ďakujeme. Monika Holmajer. Pán predseda, drahí kolegovia, na úvod by som chcela predniesť dosť rázny protest. Európska komisia eh, si stanovila za cieľ spravodajcov Európskeho parlamentu informovať o tom, čo má v pláne. A my sme pritom druhá súčasť rozpočtového orgánu a myslím, že minimálne eh, mohol byť kontakt eh, so spravodajcami Európskeho parlamentu, rozpočtového výboru v príprave tohto dokumentu. Čo sa týka novej regulácie štatútu, o ktorom e, sme vždy hovorili, že potom, keď e, sa to bude schváľovať, aby Európsky parlament mohol dôvodniť svoje čísla. Ja som to po výbore pre rozpočet dvakrát už uviedla, že potom, keď e, dôjde k zmenám štatútu, aby sme mali právny základ na to, aby sme pri personálnych nákladoch mohli uspôsobiť pravidlám novému štatútu a novým pravidlám Komisia nepovažovala za vhodné ani len to, aby sme hovorili o tom jednopercentnom upravení. Tam vôbec neboli náznaky toho, že sa komisia jednoducho rozhodne upraviť rozpočet parlamentu bez toho, aby o tom informovala eh, spravodajcov. Namiesto toho si úradníci z komisie píšu s úradníkmi parlamentu na príslušnej pozícii pod riaditeľmi a tam sa snažia vypracovať rozpočet, konkrétne čísla a my to úplne náhodne dostaneme do administratívy parlamentu a s pokynom ešte, že to nie sú oficiálne informácie, že Európska komisia e, požiadala o to, aby sa to považovalo za neformálne údaje a nie za oficiálne. Naozaj musím povedať otvorene, že e, to už je priveľa, to je nedostatok rešpektu pred spravodajcami a pred výborom pre rozpočet a pred parlamentom, pretože e, je tu možnosť zatelefonovať, je tu možnosť vôbec nadviazať kontakt s nami. Musím vám úprimne povedať, e, že som naozaj veľmi nahnevaná a to v mene všetkých kolegov a kolegyň, ktorí naozaj pracujú usilovne a naozaj sú schopní sami e, rozhodovať o rozpočte parlamentu. Nepotrebujeme to komisiu. A keď sa pozrieme na čísla, ktoré sme mimochodom eh, oficiálne nedostali do dneška vôbec. Ja som sa informovala v mojej kancelárii. Eh, údaje, ktoré práve spochybnila kolegyňa Hercogová, jednoducho sme nedostali eh, nejako vopred na vedomie. Otázka teda znie, do akej miery komisia Zhľadňovala v týchto údajoch to, či vychádzala z celého roka 2013, aj keď nevieme, ako súdny dvor rozhodne, či sa spätne vôbec môže rozhodnúť v tomto smere. To si vôbec netrúfam eh, odhadnúť, aká bude situácia po rozhodnutí súdu ďalej. Po druhé, komisia vyňala eh, 14,2 milióna eur, čo parlament eh, vo svojom predbežnom vyhlásení s kolegyňami a kolegami už prerokoval my sme sa vyjadrili, že ak dôjde k úprave štatútu, budeme mať právny základ, na základe ktorého potom e, si prispôsobíme naše čísla, čo sa týka personálu. A to, že komisia to urobila bez nás, bez našej konzultácie, e, je možno trošku výstrelkom, ale čísla rozhodne nesedia e, na našej strane s číslami na strane komisie. Vy spomínate e, číslo 14,4 milióna, to znamená 0,7 na rok 2014, 1,1 e, na rok 2013. A mňa by zaujímalo, na akom základe ste vôbec vypočítali takéto čísla. A ďalej po druhé, či je z tohto vyňaté Chorvátsko, z tohto e, veľkého poriadku, pretože u nás bolo Chorvátsko súčasťou. Naozaj by bolo veľmi Eh, láskavé, keby komisia eh, si zobrala za zvyk, že bude najskôr konzultovať takéto veci so spravodajcami, aby si uvedomila, že Európsky parlament musí tieto veciach najskôr rozhodnúť. Eh, bolo by úplne bývalo možné komunikovať s nami. My sme sa predsa nikdy nestavili nejako proti. Hovorili sme o tom viackrát, a komisia vôbec nevyžila možnosti nadviazať s nami kontakt, nadviazať s nami rozhovor, či nebodaj predložiť návrh e, a informáciu o tom, ako vôbec dospela k takýmto číslom. E, Podňalo sa to iba ako e-mailová komunikácia medzi euroúradníkmi, e, ktoré my sme ani vlastne nemali dostať k dispozícii. Ale vlastne som rada za to, vďačná za to, že sme boli takto neformálne informovaní zo strany Európskeho parlamentu, pretože oficiálne bolo im zakázané, aby nás o tom informovali. Teda chcem sa poďakovať srdečne všetkým tým úradníkom, ktorí ma informovali takto neoficiálne bez povolenia. Uh, a bola by som rada, keby e, sa komisia k tomuto vyjadrila konečne. Myslím, že parlament si zaslúži iné postavenie, ako mu prisudzuje komisia. Pán komisár, ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Andrasen. Thank you. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste nám odprezentovali rozpočet. Som rada, že ste si naplánovali, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá v rade vo februári tohto roka a v tejto súvislosti sa obávam o to, aký je tento rozpočet e, robustný, ako sa môžeme na neho spoľahnúť. Za ostatné dva alebo tri roky sme dostali požiadavky na vyššie sumy peňazí, keď sme sa blížili vždy ku koncu daného roka a dokonca v roku 2012 tieto nesplatené požiadavky stále nie sú zaplatené. Máme ich zaplatiť v roku 2013. A myslím si, že do istej miery to súvisí, alebo do veľmi veľkej miery to súvisí s tým, ako sa plánuje rozpočet, ako je naplánovaný. A ja som si vo viacerých miestach vašej prezentácie všimla, také odhady, na ktoré by som sa až tak nespoľahla. Prvý je pri nespratených záväzkoch RAL. Vy hovoríte, ak ste povedali, ak sa dobre pamätám, že bol, bola rovnováha na konci roka, pričom 200 miliónov boli RAL. Ale v tomto pláne za, začlenujete 70 iba. Máte pocit, že to je tá správna suma? Nebudeme musieť e, nechať projekty nesplatené? Nenáhodou niektoré projekty môžu aj zrýchliť a teda čerpať viac peňazí. Ja som si neistá, ako, táto, ako toto číslo hrá v rozpočte. A v tej súvislosti do roku 2015 budeme mať ďalších 130, lebo budúci rok všetky RAL, všetky nesplatené záväzky, ktoré sa uh, objavili na konci minulého roka, už boli, mali byť v tomto roku e, vyčistené, splatené. A druhá otázka, ktorá ma znepokojuje, je vývoj fondov pre politiky súdržnosti, ktoré ste spomínali. Povedali ste, že pre 2012 to bolo 52 miliard približne. Rozpočet na rok 2013 je 55 miliard a zrazu na rok 2014 klesne na 47 miliard. Ale financovanie politiky súdržnosti sa nespráva podľa tých rytmov alebo systémov, vzorcov, aké, o akých sme hovorili. Spolufinancovanie je v iných dátumoch, financovanie je v iných dátumoch. Čiže ako sme odhadli túto sumu 47, pretože je určite nevyhnutné e, garantovať robustnosť a spolahlivosť rozpočtu. Ďakujeme, kolegovia. A teraz mám aj ja niekoľko poznámok, mám aj niekoľko otázok. Predovšetkým, pán komisár, ja by som e, pri, sa snažil upriamiť vašu pozornosť na, do, na stranu 1 vo vašom dokumente, kde máme scenár kedy ste vzali do úvahy dohodu zo 6. mája, kedy sa začali rokovania o VFR a tie sa začali už od februára 2013 rozbiehať. A Európsky parlament, tu máme uznesenie z 15. marca, to tam malo byť zahrnuté predsa. Buď sa odvolávate na právne dokumenty alebo politické dokumenty, pretože závery Európskej rady nemajú právnu hodnotu. Áno, majú politickú hodnotu, ale nie právnu. To je veľmi dôležité. Európsky parlament má mandát pre rokovania a to je v uznesení z 30. marca. Lebo buď nespomínajme žiadne dokumenty, alebo spomeňme tie podstatné a všetky tie, čo tam majú byť spomenuté. Európsky parlament bude dotknutý týmito poznámkami. A zdá sa, že celkovo vy sa pozeráte na veci dosť optimisticky a Európsky parlament skôr je e, obozretný. Rokovania sa ešte neskončili. Teraz niečo iné z iného súdka. Podobne ako iní kolegovia, kolegyne, aj ja som vďačný, že ste nám tu veľmi jasne odprezentovali mnohé čísla, ale rozpočet na rok 2014 to ma veľmi prekvapuje, že bude taký zoškrtaný v porovnaní s rokom 2013. Bude zoškrtaný aj keď sa príjme opravný rozpočet na rok 2013 a sú preto dva dôvody. Predovšetkým, horné limity, ako sa predpokladajú zatiaľ na základe záverov z 8. oktobra, už budú, bude sa škrtať voči tomuto etalónu, ale potom tu je ďalší jav, ktorý sa nespomenul. Mnohé politiky Európskej únie, najmä tie veľké vlajkové lode každých 7 rokov ich ako keby obnovujeme, objavujeme zároveň. Každých 7 rokov máme takéto takúto prestávku na nadýchnutie, kedy rozpočet nemáme, projekty nie sú a musíme na novo nastoliť pravidlá a rozbehnú sa nové projekty. Je to ako keby taká, taký preriv, taká prestávka. A ak toto ústrnutie v aktivitách potrebujeme, lebo európske hospodárstva ho takto potrebujú, môžu sa nadýchnuť istým spôsobom. Dobre, ale teraz to prišlo v tej najhoršej možnej chvíli. A ide to proti tomu, čo chce rada. Rada chcela balíček o raste, respektíve prorastový balíček. A my by sme tu mali zabezpečiť, aby sa niektoré aktivity podporovali, ale podporovať sa nebudú. Tie škrty prídu v najhoršej možnej chvíli, keď je tu riziko závažnej recesie. táto iniciatíva je procyklická, keď mám použiť e, ekonomickú terminológiu. A to, to je veľmi zlé, pretože musíme si predstaviť e, ten, tú vlnu, ten harmonogram, ako beží a načasovanie. Máme tu právne základy, máme tu obsah, ktorý sa mení a právne základy, ktoré sa menia zároveň. A to platí pre všetky politiky Európskej únie. A netreba spochybňovať. A teraz nadvezujem na otázky niekoľkých kolegov, že platby za rok 2013, a to sa bude týkať aj roka 2014, parlament a komisia sa zaoberajú touto témou platieb na základe nasledujúceho. Predovšetkým tu je dohoda. Je tu dohoda o návrhu na opravný rozpočet 2, to je 11,2 navýšenie na rok 2013 to má byť o 11,2 vyššia suma. A to by vyriešilo všetky problémy, ktoré sú z rokom 2013. Tým by sa zapchala diera v nesplatených záväzkoch, ale ak by sa aj tieto dve, dve podmienky splnili, aj tak ešte stále máme neodfinancované niektoré veci. Prevali sa to do roku 2014 a to sú právne. Právne sme zaviazaní splatiť všetky účty za rok 2013, ktoré prišli, všetky faktúry, všetky nesplatené záväzky. Týka sa to faktúry ktoré do oktobra 2013 tie musia byť splatené v danom roku a do konca budúceho roku musia byť splatené tie zvyšné, ktoré prídu v roku 2013. Ale v roku 2013 komisia zdedila dosť e, veľký počet faktúr. E, to sú faktúry, ktoré prišli e, počas posledných dvoch mesiacov minulého roka, čiže naozaj je tu riziko, že koncom roku 2013 budeme mať veľký počet faktúr, ktoré teda ešte dorazia, e, ktoré potom zvyšia potrebu platie v roku 2014. Čiže keď sa pozrieme na tie prvky, ktoré mám v dispozícii už teraz, to sú samozrejme iba odhady, všetko sú to iba predpoklady, ale otázka znie, ako vnímame vzťah medzi týmito platbami roku 2014. To je tá otázka, ktorú som chcel položiť. Ďakujem. Ďakujeme za túto veľmi bohatú diskusiu. Začnem tými predpokladmi na rok 2014. Je veľmi dôležité, čo sa stalo v roku 2013. Nemyslím si, že to sa týka iba e, VFR, er, ale aj toho, čo sa deje s opravným rozpočtom. Som optimistický, pretože si myslím, že dnes ECOFIN potvrdí stanovisko Koreperu ku Chorvátsku, ale je to istá politická symbolika, ktorá je mimoriadne dôležitá, podobne ako minulý rok s opravným rozpočtom. Treba oddeliť istým spôsobom uvítanie Chorvátska do EÚ od iných vecí. V mojom kabinete je Poľ pani, ktorá je na poli Polka a na poli Chorvátka, takže teraz už oslavuje druhý raz vstup do Európskej únie a keď sa vydá za Srba alebo Islandiana, tak to môže byť aj hatrik, bude oslavovať trikrát vstup do EÚ. Vstup seba alebo svojej rodiny. To už čo si je. Ale Vyhrali sme nad opozíciou v tom zmysle, že sa zvýšili platby a horné limity sa zvýšili o 7, na, 3, 7, na 373 miliónov eur a to nie je v poriadku, čo sa deje s prevalením sa platieb z, roku 2000, z roku 2013 do roku 2014. Máme tu číslo 3,7. Nie, prepačte, 7,3 opravuje sa pán komisár. Toto číslo je podstatné pre likviditu európskeho rozpočtu. Napríklad už v auguste a v septembri to pocítime a to je pre nás veľmi dôležité, aby táto možnosť tu bola, ale to ešte nie je odpoveď na všetko. Mnohí z vás ste sa pýtali, pán Mulder, napríklad Helga, pani Susa, Alan, pýtali ste sa na tieto e, dofinancovania, tieto backlogs, nesplatené záväzky, čo za sebou ťaháme. Áno, potrebujeme 11,2, aby sme splatili to, k čomu sme právne zaviazaní. Samozrejme, ale potom sú tu ešte neznáme sumy, pretože koniec roka, ako si sa vymkol spod záväzkov, pravdepodobne by sme nemali urobiť to isté. my sme konečne vyplatili všetky nesplatené záväzky z roku 2012. To je konečne za nami. Ale normálne nesplatené záväzky, ktoré prechádzajú do ďalších období, Väčšinou sa to deje v Bruseli e, v novembri, v decembri a to je zvyčajne 5-6 miliard eur žiadosti alebo účty, faktory prichádzajú koncom roka a je to zvyčajne v tejto výške 5-6 miliard. Ale to nie je vôbec najväčší problém. Najväčší problém je tento rok zaplatiť to, čo prichádza ako oprávnené faktúry alebo oprávnené požiadavky, ktoré spolu tvoria sumu 11,2 miliard. To je nielen problém pre rozpočtové záväzky, ale aj pre cash flow v rozpočte. Mali by sme použiť filozofiu nič neplatí, kým sme sa nedohodli na úplne všetkom, na každej jednej položke. Moja prezentácia, aj keď som bol v, e, aj pre Chorvátsko, aj pre opravný rozpočet číslo 2, ktorý sa týka sumy 11,2 miliard, podľa mňa to je uzavretá vec. teraz z toho už len vyplývajú isté e, dôsledky pre rok 2013. Ďalej tu máme problém s tým, na čo sa vzťahovať, aký etalon, aký porovnávací parameter použiť, lebo sme v roku nula. Nemáme sa voči čomu porovnávať, lebo to je nový typ roka financovacieho. Voči čomu teraz sa máme porovnávať alebo vymedzovať? Alan mal pravdu, že závery sú závery. závery nemajú legislatívnu silu, lebo treba ešte súhlas parlamentu, ale voľba bola počkať, ako viete, ale to nie je dobre pre postup. A voľba bola taká využiť to, čo už je v hre medzi inštitúciami, to, čo by nám umožnilo napríklad zmeniť profil, pretože nezamestnanosť mladých je niečo, čo by sa malo završiť a zaradiť do predfinancovania Každá strana úvodu je veľa významná, ale ešte to nie je dohoda. Dohodu treba uzavrieť a treba prispôsobiť naše čísla tak, aby sme použili e, korekčný list. Pre tento korigujúci alebo korekčný list máme e, priestor ešte, na to treba e, zvolať zmierovací výbor tento referenčný bod, tento etalon, na ktorý sa vzťahujeme, podľa mňa e, my viac menej rátame s dvojnásobkom. To je východisko pre rokovania, ale tento dvojnásobok treba jemne doladiť. A odpoved na právnu, právny základ Sidonia sa pýtala, Juta sa pýtala na právny základ, e, či je možné ho spresniť na jednej strane máme predpoklady, na druhej strane referenčný bod. A potom, keď začneme vyhodnocovať návrh, mnohí z vás ste vyjadrili sklamanie. Samozrejme, nevidím žiadny dôvod byť e, nadš- ako byť nadšený pre v súvislosti z roku 2014 iba pán Hart, pani Ashford a, a pani Andrasen e, boli viac menej za šetrenie v rozpočte v roku 2014 a to je v protiklade k tomu, čo povedala Sidonia, pani Suza a ešte ďalší rečníci, lebo tí vyjadrili obavy, čo sa týka úrovne aj záväzkov aj platieb, ktoré sú naplánované na rok 2014. Myslím si, že treba čeliť skutočnosti, ale zároveň vyťažiť zo skutočnosti maximum. O to tu šlo. Maximalizovať to, čo je možné, to, čo je realistické, uskutočniteľné. A my sme jasne indikovali, na čo sa zameriavame, odkiaľ presúvame peniaze kam a či je možné isté, isté sumy doplatiť spätne. To je príbeh rokov 2013 a 2014. Aby sme pochopili hru, ktorá prebieha medzi záväzkami a platbami v roku 2013. Tu začína veľká diskusia Aniensen, Salvador Gariga, Helga, pani Andera Senso, za každý ďalší, ktorí hovorili, všetci z vás ste všetci z vás e, ste veteráni e, rozpočtových e, debát a viete, aká logika platí pre prvý rok VFR. Chceme sa vyhnúť veľkým škodám. Môžeme predpokladať, že niektoré projekty sa začnú rozbiehať pomaly, ale v istých vymedzených oblastiach to je aj realistické také niečo očakávať, že interakcie medzi komisiou a členskými štátmi bude to trvať nejaký čas, kým sa všetko rozbehne, bude také zahrievanie, zahrievacie kolo. To platí pre politiky súdržnosti, pre vidiecký rozvoj, Priame platby odchádzajú, samozrejme, ale vidiecký rozvoj je niečo, čo sa začína vždy pomaly. A na rok 2013 sa ráda s týmto pomalým štartom. Aby sme pochopili filozofiu rozpočtu na rok 2013, je podstatné rozlišovať medzi projektami, ktoré sú e, manažované ktoré sú manažované zdieľaným spôsobom a e, ďalšími projektmi. Čo sa týka plat, platieb na diapozitíve číslo 6 sa hovorí, že pôvodné zloženie platieb v prvom roku VFR je iba 8 v rámci nových záväzkov voči nových programov, len 8 celkového rozpočtu. Či už je to v poľnohospodárstve, alebo v administratíve, alebo e, splácaní tých prevalených sum z, ďalších, z predchádzajúcich období. My sme tu v rozličných kategóriách, kde máme nesplatené záväzky, rozličné typy nesplatených sum. Je to ako keby taká hora, ktorá sa prevalila z, a je to nezaplatené a treba to zaplatiť v nasledujúcom rozpočtovom období, lebo sa to nezaplatilo v danom rozpočtovom roku. Ale to tak vyzerá iba v prvom roku VFR. V druhom roku už situácia bude inak vyzerať a ja si myslím, že sme to realisticky odhadli. Týka sa to aj Čítka sa to aj zloženia rozpeti. E, tu položil otázku Salvador, aj e, ďalší, aj Alan sa to pýtal. Na rozpetie sme ponechali 528 miliónov eur, ktoré sú určené na e, záväzky. To nie je až také veľké rozpetie alebo rezerva, ale je to možné v rámci tohoto manevrovacieho priestoru sa pohrať s prioritami, keď bude Európsky parlament e, vyhodnocovať tieto možnosti pri rokovaniach e, o VFR to ponecháva istý priestor, ale na začiatku každého VFR nikdy človek si nestanovuje veľké rozpetia, veľké rezervy. Týchto 500 buď sa spotrebuje, alebo sa pri, pričlení k e, väčšiemu rozpetiu všeobecného rozpočtu, alebo sa rozplynú v zostávajúcich období tohto VFR. A teraz sa dostávam k tej skutočne podstatnej téme Európskeho samitu a síce, či môžeme zoperatívniť iniciatívu nezamestnanosti mládeže ako e, významné e, nové politické vyhlásenie zamerané na riešenie problému mladej generácie v Európe. Keď to mám poňať realisticky, isté, že možnosti na pracovnom trhu sú v právomoci členských štátov. My nemôžeme zavádzať nejaké prehnané očakávania. Isté, že tie e, najvýznamnejšie nástroje zahárňajú aj nepopulárne reformy pracovného trhu. Toto všetko je však zodpovednosti členských štátov. Ale na to, aby sme zoperatívnili tento program, a nemôžem teraz zodpovedať e, všetky otázky pani Gresle, pána Godmanisa. Áno, čo sa týka e, vašej otázky pani Gresle, je to teraz predmetom nariadenia. Ešte to stále nie je potvrdené, ale už je to v nariadení v väzročnom finančnom rámci a my sme požiadali na základe nášho návrhu z 19. júna, aby sa to obsiahlo ako právny základ eh, v Európskom sociálnom fonde a v súvisiacom nariadení. Teda mali by sme mať právny základ. Toto nie je ten hlavný problém. Na hlavný problém ste poukázali vy viacerí, okrem iného pán Godmanis, pán Nešford, pán Naraňo a pán Mulder. A síce, či to je len politické vyhlásenie, Isté, že na to, aby to bolo niečo viac, potrebujeme peniaze, potrebujeme viacročný finančný rámec, ale ako to spustiť v praxi, predpokladáme, že projekty na rok 2014 by mali začať tej prípravnej fáze už v roku 2013. A to na základe toho, čo vieme, ako by to malo fungovať. Ja vychádzam z toho, že by sme mali eh, financovať rozhodne eh, systémy záruky mladých. Už to funguje v troch škandinávskych krajinách eh, a takto sa to financuje. Financujú sa pracovné miesta a proces odbornej prípravy. Nefunguje to zatiaľ ešte 24 27 členských štátov. Na to, aby sa to spustilo, musíme získať peniaze práve tým predplatením, predfinancovaním. Už som spomenul, že máme sumu 170 miliónov e, zo sektora energie z fondu Spájame Európu, ďalej 640 z Európskej územnej spolupráce a 471 z fondu súdržnosti s príspevkom do fondu Spájame Európu. Toto sú však problémy, ktoré sa spúšťajú postupne a tak povedať si požičiavame z budúcnosti. Teda e, vychádzame z toho, že je to dosť reálny e, predpoklad. Čo sa týka zdrojov, ja vás nemôžem nejako ubezpečiť, ale naozaj je to iné v tomto prípade a bolo by veľkým e, nedostatkom, veľkou chybou Európskej únie, ak by teraz e, postupovala na základe e, fungovania programu hospodárskej obnovy. Ten sa totiž nezameriaval na reformy, neplnil výsledky tak, ako mal a bolo by veľkou chybou postaviť ďalšiu iniciatívu a nepoučiť sa z programu hospodárskej obnovy. Bolo by to naozaj len prázdne politické vyhlásenie. A to sa týka aj malých stredných podnikov. Helga Trüppel sa na to pýtala, že dochádza k zníženiu v prípade niektorých programov. Mohli by sme e, kombinovať e, rozsortové príspevky a nalieta všetko do programu zdieľaného rizika. Myslím, že mm, čísla, ktoré boli naznačené ako príspevky na rok 2014, sú relatívne nízke. A je tam e, dosť veľký manevrovací priestor bez toho, aby sa spotrebovala e, nejaká veľká suma, napríklad z programu ako Kozma alebo Horizon 2020. Teraz sa dostávame k okruhu 4, ktorý je relatívne stabilný v ďalšom finančnom výhľade. V roku 2014 došlo k zníženiu, čo sa týka prestupovej pomoci, to už som vysvetlil, súvisí to s tým, že Chorvátsko sa už stáva členským štátom, a už nebude spadať do kategórie prístupových krajín. Ďalšie veci sa týkajú e, nášho mimoriadného úsilia, čo sa týka pomoci iniciatívy Európskeho parlamentu, e, zareagovať e, na udalosti arabskej jary v roku 2012 a 2013. Toto obrovské úsilie financovať rôzne nástroje ako reakciu na arabskú jar. To, či je to sklamaním alebo nie je, je na vás, aby ste to posúdili. To je naozaj vrchol financovania v tomto smere. Tak, aby potom v roku 2014 eh, sa muselo financovať menej. Eh, niektorí tvrdia, že to nespadá do kategórie zdieľaného riadenia, ale že tu ide o financovanie diania eh, mimo Európskej únie. My neočakávame E, žiadne rýchle spustenie, okrem teda programu humanitárnej, pom- humanitárnej pomoci. Ďalej okruh 5. Pani Holmajer, môžem vám povedať, že vôbec nebolo mojim zámerom nejako spochybniť význam Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu. My sme vychádzali z vašich čísel, taktiež sme dostali na poslednú chvíľu e, čísla, respektíve informáciu o tom, že sa budú mraziť platy na roky 2013-2014. Toto bolo predmetom dohody v trialógu. Zatiaľ to však nie je e, nejako právne potvrdené, ak sa nemýlim. A zajtra zrejme. E, dobre, ďakujeme za túto informáciu. Takže to už je trošku reálnejšie. Toto sú teda vaše čísla, boli nám poskytnuté na poslednú chvíľu informácie o tom zvrazení platov. Trošku to vaše odhady mení voči našim odhadom. Ale my nejako nevytvárame naše vlastné odhady a musím vám otvorene povedať, že eh, pri všetkej ústie k Európskemu parlamentu by eh, ste boli jediná inštitúcia, ktorí ste nedostali môj list. Ostatné inštitúcie dostali nielen môj list, že by sa mali obmedziť, eh, čo sa týka počtu postov a výdavkov, ale sme taktiež zaškrtali ich eh, odhady s výnimkou parlamentu. Ste, že z personálneho hľadiska by to vôbec nebolo v súlade s mojimi eh, želaniami, keby som nekonzultoval tieto veci s Európskym parlamentom, keby som nekonal otvorene Eh, je to veľký problém s dôchodkami, je to zatiaľ ešte udržateľné, ale dosť výrazne to narúša štatistiky. My vlastne možno tiež eh, úplne ničíme tieto štatistiky a jedného dňa sa to naozaj možno aj prejaví, ale mali by sme to rozhodne oddeliť. Mali by sme vynaložiť obrovské úsilie v administratíve. Vidím, že v niektorých agentúrach je to veľmi zložité Hovoril som s mnohými o týchto nových výzvach a taktiež o tom, aké ľudské zdroje budú potrebné v niektorých agentúrach. Hovoril som taktiež s komisárom Barnierom o tom, do akej miery on pociťuje nedostatok v tých nových eh, zaťažených dohľadných orgánoch ktoré majú sledovať fungovanie trhu. Eh, ďalej, čo sa týka ostatných oddelení, tu je potrebné nielen vyhodnotiť eh, deficity, nedostatky, ale aj makroekonomické nerovnováhy v 28 členských štátoch. Eh, teda to sú obrovské úlohy a znižovať počty zamestnancov na týchto postoch by nebolo rozhodne jednoduché. Čo sa týka európskych škôl, neviem presne, aké údaje eh, boli našim základom a zrejme sa to odhaduje podľa počtu detí, ale rozhodne v prípade dôchodkov je to obrovské úsilie obmedziť administratívne náklady v tomto smere na roky 2014 až 2020. Ešte jedna osobitná odpoveď pani Hercog. Isté, že nemôžeme tolerovať v európskom rozpočte nejaké nafúknuté čísla pre projekt ITER. Ak budú nafúknuté, bude to v pravomoci a v povinnosti členských štátov vyriešiť to Nejde tu o nejaké účelové viazanie tejto kapitoly. Pani Andersen, veľmi dobre viete, že zodpovednosť a dôveryhodnosť plánovania nie je vždy to isté ako hlasovanie o rozpočte. V minulých rokoch to spôsobilo problém a vy to vítate. Vy nás chválite za znižovanie rozpočtu a preto je to potreba opravného rozpočtu, ale tu je práve ten rozdiel medzi návrhom rozpočtu a odhlasovaným rozpočtom. A teda to hlasovanie nezodpovedá celkom procesu plánovania ročného rozpočtu. Musím pripustiť, že sme tu objavili chybu v našej tabulke. Týka sa to programu eh, Life Plus na roky 2014 až 2020 to číslo 3,4 je nesprávne, malo by to byť 3,1. Problém je v tom, že niekedy e, sa opierame o prevádzkové náklady a niekedy vychádzame z údajov z roku 2011, čo sa týka porovnávania dvoch sedemročných období. A čo sa týka konkrétnych transakcií, nedokážem vám odpovedať úplne podrobne, ale máte pravdu, je tu minimálne jedna chyba. Dúfam, že naozaj iba jedna chyba tomto našom dokumente, v našich tabulkách. Kde sú tie hlavné problémy, na ktorých by sa nemohla dosiahnuť dohoda? Pýtal sa na to Jan Mulder. Ja som nadobudol ten dojem, že Európa je taká preplnená otáznikmi, problémami a neznámymi, že by sme E, mali skôr vyslať pozitívny signál a nie e, negatívny. Preto zrejme nebudem hovoriť e, o tom, čo sa stane, keď sa nedosadne dohoda. Toto je jednoducho čierne obdobie pre Európu máme opravný rozpočet dokonca aj s tou sumou, ktorú máme 7,3. Ešte stále sme na úrovni opravného rozpočtu. Rokovania ešte stále prebiehajú a v budúcnosti aj budú. Ja by som nerad do nich zasahoval. Nemyslím si, že by sme v tejto chvíli sa mali sústreďovať na nejaké katastrofické scenáre, čo sa stane, ak nedostaneme e, dohodu. Mali by sme e, vyslať pozitívny signál, mali by sme komunikovať e, s občanmi pozitívne o tom, čo dosahujeme, čo sú naše výsledky s Reimerom a aj s ostatnými rokujeme o finančných výhľadoch e, na roky 2007 až 2013, respektíve toto máme za sebou. Máme skúsenosti z minulosti. Toľko teda moje odpovede na vaše otázky, na vaše poznámky. A úplne na záver by som ešte povedal, že čas kasandristických nejakých predpovedí myslím, ešte nenastal. A dúfame, že ani nenastane. Výborne, ďakujeme pekne, pán komisár, za vašu úvodnú prezentáciu a za vaše odpovede na otázky, všetkých, ktorí otázky položili. Takže by som uzavrel naše zasadnutie a zajtra ráno sa stretneme na riadnom zasadnutí. Budeme v tejto istej sále od 9. do 12.30 a poskytneme mandát na trialog našim spravodajcom v roku 2014. To je všetko na dnes. Odročujem zasadnutie.